Buenas tardes, colegas. Dobré popoludne, kolegovia, dámy a páni. Otváram konferenciu predsedov, ktorá je otvorená pre všetkých poslancov. Vítam pána Fan Rompoja, predseda Európskej rady, aj pána Baroza, predsedu Európskej komisie. Je to viac než zaujímavé stretnutie, veľmi dôležité, pretože nás budú informovať o záveroch Európskej rady z 22. mája. A ako prvému dáme slovo pánovi Fan Rompojovi, predsedovi Európskej rady. Nech sa páči, máte slovo. Mr. President of the European... Vážený pán predseda, vážený pán predseda Európskej komisie, dámy a páni, poslankyňa poslanci, minulé týždňové zasadnutie Európskej rady bolo síce krátke, ale veľmi efektívne. Bola to príležitosť pre lídrov eh, venovať čas a definícii priorít Európskej únie v oblasti energetiky. Rovnako sme dali nový impuls témam, ktoré boli dlho zablokované, hlavne o daňových podvodoch a daňových únikoch. Bolo to teda rozdielne od eh, stretnutí venovaných krízovému manažmentu. Naše zasadnutie bolo síce dobré, a ešte veľa práce však zostáva, však sme na dobrej ceste. No už dovolte mi teraz povedať niečo k energetike, ako dopadá eh, na našich spotrebiteľov. Od februára 2011 sa dosiahol výrazný pokrok. Členské štáty napríklad spravili ďalšie kroky smerom k kompletizácii nášho vnútorného energetického trhu, nás spolu s radosťou prijali smernicu energetickej účinnosti, ktorá nám pomôže dosiahnuť naše ciele energetickej účinnosti vo výške 20 do roku 2020. No a súčasne sa od februára roku 2011 svet zmenil. Tak ako povedal jeden z lídrov, tak momentálne sme sa nachádzame uprostred globálnej energetickej revolúcie. E, keď sa pozrieme cez sa na druhú stranu Atlantiku, vidíme tam jasné dôkazy. E, tiež začína závod o energetické zdroje, ktorý ženie ceny energii smerom hore. No a Európa môže byť čoskoro jediný kon- kontinent, ktorý bude závisieť od dovozu energií. Úprimne povedané, nie je to e, veľmi dobrá situácia. Nie pre naše domácnosti, ktoré musia znášať váhu Eh, rastúcich cien a preto sme sa tak zaoberali eh, spotrebiteľmi a nie je to dobré ani pre náš priemysel, eh, ktorý len ťažko konkuruje zahraničným podnikom, ktoré často platia len polovicu za elektrický prúd. A chceme, aby továrne a podniky zostali v Európe, tak udržateľná energia a dostupná energia je kľúčom. Ja súčasne si veľmi dobre uvedomujem, že v Európe nie je uh, na horizonte, nejaká, nie sú nejaké zásadné, zásadné zmeny. Dohodli sme sa v rámci záverov Európskej rady, že potrebujeme spoločný prístup a nie 28 e, rozdielných spoločný prístup, ktorý sa bude skladať zo štyroch bodov. Poprvé, energetická účinnosť, prijatie, tak ako som povedal, smernice o energetickej účinnosti e, bolo skutočným, e, skutočným podnetom Nože, najlacnejšia, najčistejšia energia je predsa tá, ktorú nespotrebujeme. Po druhé, vytvorenie skutočného jednotného európskeho trhu s energiami. Lídry eh, trvajú na potrebe skutočného pokroku eh, pred eh, lehotu 2014 a lehotu 2015 pre Interconnections. Viacerí členové Európskej rady zdôraznili potrebu lepšie prepojiť našu energetickú infraštruktúru a to sa odráža aj v našich záveroch. Avšak na to, a to je moja tretia priorita, na to potrebujeme investície. menej ako 1 trilión eur do roku 2020 do novej infraštruktúry, ako aj do výskumu a vývoja. Náš nástroj Connecting Europe v tom bude zohrávať dôležitú úlohu. A to, to je dôvod, na čo potrebujeme dosiahnuť čo najskôr dohodu o viacročnom finančnom rámci. Avšak veľká časť budúcich investícií bude musieť prísť zo súkromného sektora. Avšak, aby investovali napríklad do ropovodov, investori musia mať istotu a musia mať predstavu o tom, aká bude situácia o 15 alebo 20 rokov. A preto potrebujeme predpovedateľnejšiu situáciu. Plánovanie dopredu e, je správne, ale tiež veľmi citlivé, tak ako vidíme e, na hlasovaní Európskeho parlamentu z apríla o backloadingu. O rámci 2030 prebiehajú konzultácie na základe zelenej knihy Európskej komisie. Európska rada sa intenzívne zaoberá touto knihou a do konca roka komisia predloží konkrétnejšie návrhy, po ktorých Európska rada sa vráti k tejto téme v marci 2014, no a súčasne veľmi dôležité, aby pokračovala prípravná práca na všetkých úrovniach. Štvrtá a záverečná priorita – diverzifikácia našich energetických zdrojov. Členské štáty, ktoré, ktorým sa darí znižovať závislosť na jednom eh, dovozco, dovo, dovozcovi alebo eh, jednom, eh, jednej ceste dovozu, z toho profitujú. A cesta je jasná. Európa využila svoj energetický potenciál naplno v oblasti obnoviteľných zdrojov, čo je tiež veľký zdroj nových pracovných miest, ale tiež E, tiež udržateľný spôsob, ako nahradiť e, tradičné zdroje, konvenčné alebo nekonvenčné. Avšak e, sa môže patriť aj využívanie bridlicového plynu. Môže to byť alternatívou pre niektoré členské štáty, asi nie pre všetky. Komisia to bude ďalej preverovať. Je to explicitne uznané v zmluvách, že každá krajina môže samostatne rozhodovať o svojom energetickom mixe. Ja myslím, že vynikajúce, že sme sa zhodli na týchto štyroch bodoch. Teraz potrebujeme eh, spraviť ďalšie kroky. Nasledujúce po týchto rozhodnutiach eh, zdôrazňujem potrebu lepšej koordinácie a potrebu veľkých národných rozhodnutí s dopadom na ďalšie krajiny. Ja vyzývam rotujúce predsedníctva, aby to eh, zmenili na konkrétne kroky na úrovni ministrov. A rovnako žiadame od komisie, aby analyzovala ceny a dopady na domácnosti do konca roka tak, aby tieto údaje mohli byť použité na ďalších zasadnutiach Európskej rady, ktoré sa budú tiež týkať, alebo väčšina z nich sa týka tiež otázok konkurencieschopnosti. No a keď sa vrátime späť k energetickej politike, alebo rozhodli sme sa, že sa k tomuto bodu vrátime už v decembri, aby sme zaručili eh, pokrok v, tých pri jej implementácii. Pozornosť sme venovali tiež daňovým únikom a daňovým podvodom. Nie je to nová téma a je to určite veľmi citlivá téma, kde sa pokrok dosahuje veľmi ťažko. Avšak táto rada bola iná. Pýtate sa prečo? Pretože tu bola veľmi silná dynamika, hlavne kvôli viacerým škandálom vo viacerých krajinách časoch rozpočtovej konsolidácie, keď vlády musia príjmať ťažké rozhodnutia, ktoré majú priamy dopad na život obyvateľov, daňové úniky a daňové podvody sú nepriateľnejšie ako kedykoľvek predtým. Je to otázka e, verejného, verejnej dôvery. A tie sumy sú skutočne obrovské. Stovky miliónov eur, ktoré sa každoročne v Európe strácajú. Takže je najvyšší čas, aby sme zintenzívnili náš boj a preto som sa rozhodol, že tu, tento bod zaradím na program e, Európskej rady. Daňový únik je totiž problém, ktorý žiadna krajina nedokáže vyriešiť sama. Takže aj napriek tomu, že to je taká citlivá otázka, e, reflektuje, reflektuje sa v požiadavke jednomyselnosti na rade. E, nie je pochybnosť o tom, že musíme byť zjednotení, ak chceme zvíťaziť v bitke proti daňovým únikom a podvodom. Je to globálny problém a len, a, len jednotný môžeme ísť príkladom svetu. Už v marcu sme sa zaoberali touto otázkou s ohľadom na summit, ktorý bol venovaný daňovým, podnikom, e, daňovým podvodom a únikom. A po rokoch nečinnosti sa začalo konať. A som rád, že rada dokázala otvoriť mnohé zmrazené body. Je tu pohyb a stanovené sú jasné lehoty, kedy treba dosahovať výsledky. Som rád, že vám dnes môžem povedať niečo o prvých konkrétnych výsledkoch, hlavne o štyroch bodoch. Poprvé, podvody z DPH. Lídry očakávajú, že ministri najneskôr do konca júna podpíšu opatrenia na rýchlu reakciu tak, aby vlády mohli zakročiť proti podvodníkom. Toto je skutočný prelom. Rýchle konanie je veľmi potrebné a pragmatické riešenia sa dajú hľadať, ak existuje politická vôľa. Druhá vec. Viete, že pred niekoľkými týždňami lídry z Európskej rady sa zúčastnili na zasadnutí e, na raňajkách Ekofinu, e, kde minister financí rozhodli o potrebe bojovať proti daňovým podvodom a únikom. Pred dvoma týždňami sa finan- ministri financí e, dohodli na ďalších zmenách v oblasti zdaňovania úsporno a Európska únia okamžite začne rokovať s Lichtenštajnskom, Švajčiarskom, San Marinom a Andorou a urobí tak na základe E, revidovanej smernice o úsporách. Toto samé je dôležitým signálom, pretože to poukazuje na konsenzus celej Európskej únie o texte, o ktorom sa už 5. rok rokuje. No a stanovili sme na uzavretie lehotu do konca tohto roka tretí bod, ktorý je s tým spojený. Všetci chceme, aby Európska únia e, presadzovala globálny štandard automatického vzdielania informácií, ktorý by sa týkal e, plnej škály e, zdaniteľných príjmov. Chcem na to zapojiť aj k vercetku. Som rád z aktuálnej iniciatívy skupiny štátov, ktorá podnetila túto, toto opatrenie, že sa to pretavilo do celého európskeho prístupu. Dovolte mi povedať, že automatická výmena, výmena informácií už existuje v Európskej únii, ale musí byť posilnená a jej rozsah musí byť rozšírený. Podľa revidovanej smernice o úsporách a podľa revidovaných ďalších smerniciach, ktoré komisia predlo- ktorých návrhy komisia predloží júni, vytvoria správny rámec, ktorý bude zodpovedať potrebám daňovej administratívy, daňovej správy v jednotlivých krajinách. A štvrtý bod, mnohé otázky, ktoré sa týkajú zdaňovania podnikov e, presúvanie ziskov, príjmov, daňové podvody. To všetko si vyžaduje koordinovaný prístup v celej Európe a na celom svete. Na tom sa všetci zhodneme. Aj tu sme stanovili lehotu do konca roka, napríklad čo sa týka revízie materských spoločností a pobočiek. No a budeme monitorovať pokrok v boji proti daňovým podvodom a únikom a to už na decembrovej, decembrovej rade. Sú, súčasne sme stručne hovorili o situácii v Sýrii a zopakovali sme naše odhodlanie hľadať riešenie politickou cestou. Chceme politickú konferenciu, vychádzajúcu z princípov prijatých v Ženeve 2012, tak aby sa opätovne naštartoval politický proces. Žiadali sme od ministrov, aby pripravili konferenciu aby rozhodli o režime sankcií, pretože 1. E, júna vyprší. Včera Rada pre zahraničné veci zopakovala výzvu Európskej únie e, o politickom riešení a privítala iniciatívu medzinárodnej konferencie. Rada ďalej rozšírila na ďalších 12 mesiacov všetky reštriktívne opatrenia s výnimkou embarga na zbranie. No a Rada sa tiež zhodla a dohodla, že členské štáty nebudú v tejto fáze ďalej pokračovať s doručovaním zariadení. Ministri rozhodli, že pred, do 1. augusta 2013 sa vrátia k tejto otázke na základe správy vysokej predstaviteľke o vývoj v rámci ženovských debat. Takže kolegyne, kolegovia, mali sme veľmi koncentrovanú radu, ktorá spustila mnohé veci, stanovila mnohé lehoty a konala sa náhodou e, práve rok pred voľbami do Európskeho parlamentu, čo je ešte jeden dôvod naviac, aby sme sa všetci zameriavali na výsledky. No a predtým, než skončím, rád by som sa s vami podelil o jednu myšlienku, o jednej otázke, o ktorej hovorí tiež vás predseda, Martin Schulz, mládež a zamestnanosť. Na ďalšom zasadnutí v júni bude boj proti nezamestnanosti vysoko a veľkou prioritou na našom pro, programe. Budeme chcieť e, mobilizovať všetky dostupné prostriedky na to, aby sme mládeži dali záruku, že e, budú buď vyškolení v ďalšom vzdelávaní, alebo e, v budú zamestnaní 4 mesiace po ukončení školskej dochádzky. No a to je, uh, bolo prijaté 22. apríla. Uh, ostatných dňoch viaceré členské štáty oznámili, že predložia predložia podnety a myšlienky, ako podporiť zamestnanosť mládeže a budú zdieľať najlepšie postupy. Ja vítam a podporujem tieto, eh, tieto iniciatívy. V piatok som poslal list členským štátom, aby neposielali podnety pri príprav, v rámci príprav na júnovú radu. Tiež som sa obratil na sociálnych partnerov, aby pred júnovým summitom konali spoločne. Na júnovej, na júnovej rade sa budeme zaoberať zamestnanosťou mládeže, bojom proti nezamestnanosti mládeže, kompakt pre rast a zamestnanosť 6 miliard, ktoré boli odložené na zamestnanosť mládeže v rámci MFF. Dúfame, že do 1. januára 2014 bude táto iniciatíva plne funkčná. No a spolu s radou vaša podpora, podpora Európskeho parlamentu je potrebná na to, aby sa to zrealizovalo. Musíme splniť očakávania miliónov mladých, ktorí očakávajú konkrétne politické kroky. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Je tam viacero záväzkov do konca roka. A teraz si vypočujeme pána predsedu Európskej komisie k takej významnej udalosti, ako bola Európska rada. Ďakujem, pán predseda, vážení poslanci. Táto Európska rada e, bola veľmi obchodného charakteru. Možno, že to tak môžem povedať. Líšila sa od iných menej drámy. Témy, ktoré sme ale diskutovali, majú veľký dopad na naše výzvy a je preto dôležité vedieť, že ideme správnym smerom. Pokiaľ ide o energetiku, to znamená, že ideme smerom k integrovanejšej, efektívnej, spotrebiteľsky orientovanej e, ekonomike v e, energetickej oblasti, e, energetický mix Ďalej potom, pokiaľ ide o daňové úniky, mení, mení sa kontext. Chceme uzavrieť e, medzery e, v zákonodarstve a chceme, aby každý spravodlivo prispieval k obnove. Želal by som si, e, aby boli závery rady ambicioznejšie a presnejšie. Je tu však nový pohyb k vývoju v oboch e, témach. A táto rada k tomu len prispela. Treba pri tomu pridať potrebné akcie, dotiahnuť to, čo už je na stole a implementovať to, čo sa rozhodlo. Dámy a páni, pokiaľ ide o energetiku, predložil som e, medzinárodnú energetickú mapu. Nie je pre Európu len plná víziev, ale veľké rozdiely medzi energetickými cenami sú rozhodujúcimi e, e, podmienkami, ktoré sú celkom jasné smerom k väčšej miere európskej akcie v tejto oblasti, ktorá je rozhodujúca pre našu, náš rast a našu konkurencieschopnosť. Ak potrebujeme pripomenúť, aké dôležitá je integrácia našich energetických trhov, tak teraz. Ak potrebujeme stimul konať v energetike, tak to porovnanie s evolúciami e, mimo EÚ by nám tiež mohlo postačiť. Príklad. V roku 2012 ceny plynu pre, e, pre e, priemysel boli v, v Spojených štátoch 4 krát lacnejšie než v EÚ. Rovnako v ďalších oblastiach Európska, Európa sa musí dostať rýchlo zo štartovacích blokov. Globálny energetický obraz nie je v prospech Európy, ale nesmieme rezignovať. Môžeme sa úspešne adaptovať, ak tu bude politická vôľa. Takže vítam skú, skutočnosť, že tu bola všeobecná podpora pre scenár bez ľútosti, prijať rozhodnutia teraz, ktoré za všetkých okolností budú fungovať v budúcnosti. Toto vychádza z pokroku vo piatich oblastiach. Poprvé, dovršenie vnútorného energetického trhu prekonaním bariér a zabezpečením e, spoločných podmienok pre podniky a jednotlivcov. Ďalej investícia do inovácií a prepojenie infraštruktúr. Po tretie, väčšia energetická účinnosť. Po štvrté, E, obnoviteľné zdroje energie lacnejšie a nakladovo výhodnejšie. 5. Diverzifikácia dodávok. Takže e, posúvame sa v tom, čo nazývame Európska energetická e, komunita. Ak budeme mať rôzne energetické mixy, tak je naozaj výhodné sa spojiť. Je to o našej konkurencieschopnosti, zabezpečení energií, udržateľnom rozvoje a našej vierohodnosti. Nemusím vám pripomínať, aké sú výzvy pri vytváraní e, nástroja e, Connecting Europe. V finančných výhľadoch je tu plánovaný na čiastka pre energetiku. Musíme byť bdelí, pokiaľ ide o životoschopnosť týchto programov. Často je tomu tak, že skutočným testom nebudú závery Európskej rady, ale implementácia. Všetko je na stole a musíme implementovať to, čo bolo dohodnuté. A musíme byť odvážni. Dámy a páni, daňové úniky, to bola ďalšia téma Európskej rady. Vítam e, silnú podporu Európskeho parlamentu prístupu komisie v tejto oblasti. Poznáme, aký veľký je tento problém, vieme, aké ničivé dopady má a vieme, čo treba robiť. Väčšina z potrebných návrhov už sú na stole po určitú dobu. Návrh komisie z roku 2008 uzavrieť medzery v tejto smernici, ďalej návrh z 2011. roku pre rokovací mandát so susednými krajinami, akčný plán z roku 2012 z decembra a ďalej e, ďalšie odporúčania k agresívnym daňovým politikám z minulého roku. Dramatické straty a návrhy E, bojovať proti tomuto, e, v minulosti neboli dostatočne presvedčivé, aby členské krajiny dospeli k nejakým záverom. Teraz konečne je tu nový pohyb, podporený tiež e, zlými príkladmi, ktoré verejnosť dostala od médií. Európsky lídry chcú práve tento pohyb využiť. Závery Európskej rady používajú alebo vy, vyzdvihujú princípy automatickej výmeny názorov, ne, pardon, informácií, podpora nových in, medzinárodných štandardov. To všetko je v poriadku. Akákoľvek pozitívna je táto uh, uh, informácia, komisia ľutuje, že tu nebolo dohoda k jasným lehotám plného zavedenia automatickej výmeny informácií v rámci EÚ každom prípade predložíme návr- posledný návrh na automatickú výmenu informácií v budúcich týždňoch pred ďalším zasadnutím rady v júni. Konečne tu teraz máme mandát rokovať e, s Lichtensteinskom, Švajčiarskom, Monakom a San Marinom a čo najskôr tak chceme učiniť. Vítam jasný záväzok Európskej rady prijať e, smernicu o úsporách do konca roka. Všetky tieto e, kroky sú dobré pre Európanov, ale nad rámec toho vieme, že e, daňové úniky sú globálnou otázkou a v budúcich týždňoch komisia bude naďalej vyvíjať úsilie, aby sa vyvinula medzinárodná spolupráca a globálne štandardy, hlavne na G8, kde, budeme zastupo- kde budem zastupovať Európsku radu, takisto na G20 a v OECD. Európska únia je pionierom v automatickej výmene informácií a preto musíme byť v prvých líniách pri zavádzaní svetových štandardov. Je tu množstvo otázok, ktoré dnes nepomenujem, ale ktoré sú dôležité v tomto prístupe, pokiaľ ide o daňové úniky a daňové podvody a, nie daň, a tiež daňové agresívne plánovanie ak chceme uspieť, potrebujeme tiež akceptanciu princípu tak daňovej transparentnosti e, v globálnych korporácií. Pre Európsku úniu je, a komisiu je toto priorita. E, moja hlavná obava sa týka diskusí e, nasledovných. Keď, hovor, keď chceme byť naozaj efektívni, neexistuje iná alternatíva len e, držať zomknutú spolu a budovať spoločný rámec. Nemôžeme byť vieriehodní, ak nebudeme konať spoločne, ak nebude koherentnosť. Mimochodom, potrebujeme komunitárny prístup. Ak taký nebude, tak to budú nevyhnutne medzery. Naše politiky musia podporovať vytvorenie pracovných miest a, a možnosti mladým generáciám. To sú otázky, kde vidím pohyb, ktoré sa budú diskutovať na júnovom zasadnutí rady. Predseda rady si toto stanovil ako prioritu. Určite sú tu nedostatky a transformácia zručnosti je dôležitá. Pre digitálne pracovné miesta je veľká zhoda, takisto zelená ekonomika, kde e, treba reagovať na základné vývojové tendencie v našich ekonomikách. Pracovné trhy a s tým spojené politiky by mali byť katalizátorom a nie prekážkou v tomto procese. Potrebujeme, aby sa spájali verejní a súkromní aktéry, musíme mobilizovať existujúce nástroje, vrátane Európskej investičnej banky a mobilizovať viac zdrojov na národnej úrovni, kde len sa dá. Naše politiky musíme e, e, podporiť financovaním výskumnej komunity e, a podnikov, ktoré sa zaoberajú výskumom. To je dôležitý element pre rast. Za posledné dva roky Európska komisia e, e, mala ako prioritu práve tieto oblasti využite e, novej iniciatívy v lajkovej lode v tejto stratégii je dôležité. Komisia tiež prijala balíček pre zamestnanosť mladých v roku 2012 kde je tiež e, záruka pre mladých, kde mladým do 25 rokov je daná možnosť e, dobre sa vzdielávať. Te, tejto záruke e, komisia koná, aby táto sa stala realitou, aby sa využilo 6 miliard eur zameraných práve konkrétnych mladých ľudí, než že by sa financovali systémy a štruktúry Chcem vám pripomenúť, že táto iniciatíva nie je ešte schválená a komisia má obavy, pokiaľ ide e, o tento proces. Chceme e, finančne podporiť ESF e a cez ESF a ďalšie fondy túto oblasť v rámci európskeho semestra špecifických opatrení, ktoré zverejníme zajtra. Chceme zabezpečiť, aby zamestnanie mladých bolo riešené a aby bolo prioritou v rámci e, fiškálnej konsolidácie. Stratégie pre zamestnanosť mladých sú dôležitou časťou e, e, implementácie kompaktu pre rast. Teraz nás tlačí čas a musíme naozaj implementovať v teréne tieto návrhy. Dámy a páni, naši občania majú legitimné očakávania smerom k inštitúcii, aby vodcovia na všetkých úrovniach e, bojovali proti výzvam, ktoré Európa má pred sebou a my všetci by sme mali pokračovať a vystupňovať naše úsilie. Ďakujem. Ďakujem. Podľa obvyklého postupu na takýchto schôdzach vystúpia Kolegovia, 5 predsedov a 3 predsedničky v mene politických skupín. Ako prvý pán Paolo Rangel v mene EPP a má 8,5 minúty, nech sa páči. Pán predseda parlamentu, páni predsedovia, dámy a pani Minulý týždeň Európska rada sa stretla, aby hovorila o daňových unikoch. Je to veľmi dôležitá téma, pretože každý rok Európa stráca viacej ako bilión eur v porovnaní s inými výročnými výdavkami na zdravotníctvo, vzdelávanie, výchovu, poistenie. Toto číslo je naozaj obrovské. Niektoré poukazujú na nedostatok výsledkov zo schôdze minulého týždňa a sú toho názoru, že e, sa viacej hovorilo a menej konalo, ale mm, nie sa, nemilia sa úplne. To, čo Európa potrebuje, to sú skutočne hmatateľné výsledky a tieto výsledky ich dosiahneme len spolu a to so skutočným európskym líderstvom Hovorme o daňových rajoch. Na celom svete podľa MMF e, daňové raje e, pokrývajú 14 biliónov eur. Väčšina je v Európe týchto rajov. Ak je to nie priamo v Európe, tak je to v európskych protektorátoch. A tu je nejaká nekoherentná otázka či záležitosť. Pouvažujme. Ak každý rok by sme vybrali len 20%, len 20% toho, čo nám chýba, okoľko by sme mohli znížiť naše dlhy a zvýšiť európske investície. Rokujeme o centimoch v budúcom finančnom rámci a chceme ekonomický rast. Preto je potrebné dosiahnuť automatickú výmenu medzi daňovými orgánmi členských štátov. Tiež si myslím, že je potrebné rozšíriť rámec aplikácie smernice o úsporách Musíme byť rozhodnejší e, v prípade daňových rajov. Ďalší bod, ktorý mi vadí, rozdelenie rozvojovej pomoci krajinám, ktoré zároveň dostávajú e, skryté európske aktíva. A to isté platí aj pre daňové raje využívajú európske infraštruktúry, jednotný trh, bezpečnosť, našu spoločnú politiku. Ale ukrývajú peniaze, ktoré by mali priniesť európsku nádohodnú alebo pridanú hodnotu. Vo francúzštine sa to volá e, že tým sa nič nevyrieši. Hmm. Vážení kolegovia, chceme prehlbiť jednotný trh, ekonomickú transparentnosť, ak chceme byť logicky, tak musíme ísť až na koniec tohto procesu. Jednoznačne sme obajovali six-pack aj two-pack. Minulý týždeň sme hlasovali o jednotnom mechanizme dohľadu a urobili sme všetko preto, aby sme mali účinnú hospodárskú úniu, ktorá bude účinná a silná, aby eventuálne do budúcnosti čelila eventuálnym nárazom a šokom. Ale ekonomická únia nebude skutočná a účinná, ak nevyriešime otázku európskej, európskych daní. Na vyriešení krízy nestačí len bojovať proti daňovým podvodom a daňovým rajom musíme ísť rozhodne smerom k európskemu daňovému systému, ktorý bude vlastný Európanom, európskym občanom. Ak nie, zopakujeme rovnaké chyby ako s jednotným trhom a ostane tam 150 prekážok to všetko sa mohlo vyriešiť v roku 1992, ale 20 rokov potom ešte stále o tom hovoríme. Naši občania využívajú slobody garantované v Európe, ale keď sa hovorí o daňových otázkach, tak sa naráža na múr. Potrebujeme viacej konvergencie ekonomickej a sociálnej oblasti, ale potrebujeme aj fiškálnu koordináciu, dokonca fiškálnu harmonizáciu, skutočnú bankovú, rozpočtovú a fiškálnu úniu. To sú naše výzvy. Každá krajina má rôzne fiškálne stratégie, rôzne dane z úspor, e, z podnikania a tak ďalej Vážení kolegovia, chcel som sa doteraz vyjadriť po francúzsky, pretože tu zastupujem Josefa Dola. Teraz dovolte, aby som pokračoval vo svojej materčine, pretože by som vám chcel hovoriť o krajinách, ktoré eh, dostali finančnú pomoc, hlavne eh, Portugalsko. Vážení predsedovia, vážení kolegovia, je jasné, že EPP zaznamenalo dôležitý pokrok, ale je to zároveň začiatok dlhej cesty budovania EÚ a potrebujeme tá tú rozpočtovú, fiškálnu a hospodárskú úniu. Sme na konci dlhej cesty. Chceme bojovať proti daňovým únikom, proti daňovým rajom, ale vyžadujeme lepšiu spoluprácu, skutočnú fiskálnu harmonizáciu aby vnútorný trh mohol fungovať. Miesto toho, aby sme ho segmentovali a chceme vytvoriť hospodárskú dôveru v celom EÚ, táto fiskálna homogénnosť a hlavne homogénnosť eurozóny nemôže žiadnym spôsobom brániť vytváraniu daňových podnetov Problém je ale, že je veľká disparita a veľké rozdiely vo fiskálnych systémoch v EÚ a to nie je logické. A nemáme ani pochopiteľné kritéria na to. Navyše hovoríme o krajinách, ktoré majú veľké ťažkosti, e, ktoré boli e, finančne e, zachraňované napríklad ako Portugalsko. A keď sa pozrieme na také veci, ako je, e, sú dani, e, dane z podnikania a tak ďalej, podnety pre ekonomický rast a tak ďalej. Takže pozitívna fiškálna harmonizácia to neznamená len jednotný rámec pre celú EÚ. Teraz najbohatšie krajiny EÚ majú najvýhodnejšie fiškálne režimy, na rozdiel od tých krajín, ktoré potrebujú pomoc, ktoré majú veľké ťažkosti príjmať alebo um, teda, áno, príjmať zahraničné investície. A preto potrebujeme koherentný rámec. Tieto výnimky e, sa veľmi často, dávajú sa výnimky v prospech tých najkonkurencieschopnejších. A teda Takže v akom, akým spôsobom pokračovať na vytvorenie tejto fiskálnej únie? To neznamená, že budeme eliminovať všetky rozdiely, ale to znamená, že dáme racionálnosť, transparentnosť a že kritéria budú pochopiteľnejšie. Ak hovoríme o koherentnosti a transparentnosti fiskálnych systémov krajín EÚ, keď toto dosiahneme, tak budeme schopní tým krajinám, ktoré majú najväčšie ťažkosti, dať taký fiskálny systém, ktorý bude atraktívny a ktorý bude schopný prekonať problémy. A práve preto a práve teraz pán predseda e, Európskej rady a Európskej komisie treba podporovať tohto ducha, e, ambicióznu fiskálnu reformu, pokiaľ ide o zdaňovanie podnikov a tak ďalej. Ja si myslím, že len bojom proti daňovým podvodom, únikom a daňovým rajom budeme mať dostatok priestoru na to, aby sme mali európsky priestor, kde výnimky budú v prospech tých najchudobnejších, ktoré majú najväčšie ťažkosti a nie v prospech tých zón, ktoré už sú najviac konkurencieschopné. Ďakujem. Gracias, Paulo. Ďakujem, Paulo. A poprosím ďalších kolegov, aby sa obmedzili na stanovený rečnícky čas, aby sme to stihli v termíne. Ja viem, že socialisti sú veľmi veľko rysí k kresťanským demokratom, ale to neznamená, že budete zneužívať rečnícky čas. A teraz pán Svoboda v mene eh, sociál, socialistov má 6 minút, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pán Rangel hm, dnes poveda to, čo už my hovoríme 2 alebo 3 roky, takže potreboval viac času na to a to je istotne pokrok. Avšak, pán Van Rompuy, vy ste povedali, že zasadnutie bolo krátke, ale účinné, možno také pravidlo, čím kratšie, tým účinnejší a efektívnejší. Ja si myslím, že to bolo efektívne zasadnutie, avšak pri energetickej účinnosti uh, sa z efektivitou nedá iste šetriť. A dovolte mi povedať prečo. Energetika. Už dlhé roky bojujeme za energetickú komunitu, za energetické spoločenstvo. Uh, rada, členovia rady nereagujú. Teraz sa niečo predložili? Dobre, už dlhé roky bojujeme za spoločný energetický trh. Dlhé roky nebola žiadna reakcia. Teraz prichádzajú to dobré. Včera e, sa uskutočnil jedna, jedna e, Festal Bene, jedna z najväčších ocelárských spoločností, povedala, prečo jedna z nových e, tovární na spracovanie vysoko bohatej rudy pôjde do USA nie kvôli zlej situácii v Európe alebo vysokých, vysokých cenách e, práce v Európe, ale kvôli vysokým cenám energie. A preto treba znižovať cenu, hlavne cenu plynu. Samozrejme, my musíme znižovať energetické ceny. Ja dúfam, že komisia predloží vážne environmentálne bezpečné e, nástroje. No a potrebujeme energetickú účinnosť. Pravdepodobne viete, koľko mesiacov, pán Turmes tu niekde je, aké, koľko mesiacov sme museli bojovať za záväzné ciele, až bol konečne prijatý nejaký kompromis, pretože opätovne deklarácie, vyjadrenia to je jedna vec a reálne kroky ďalšie. E, boj proti daňovým únikom pán Van Rompuy, vy ste povedali, myslím, že som to pochopil, že rokovania so Švajčiarskom tak ďalej budú na základe revidovanej smernice o úsporách. Nemyslím, že všetci v Rakúsku ale to pochopili. Pochopili, že budeme rokovať a potom uvidíme. Nie, na základe. Ja vás tu beriem za slovo. Ja vás beriem za slovo, že budeme rokovať na základe revidovanej smernice o úsporách. No, to potrebujeme, potrebujeme veľa viac. A predseda komisie, môj, môj kolegyne Kleva sa k tomu vyjadri neskôr. Máme ciele, program 2020. My musíme kontrolovať kontrolovať aktivity nadávaných spoločnosti. Teraz je to, sú toho plné noviny, Apple a tak ďalej, ako zneužívajú daňovú legislatívu na národnej, na národnej úrovni, aby znižovali svoje dane. My potrebujeme skutočne čierny zoznam daňových rajov a samozrejme aj sankcie. No a dovolte mi teraz prejsť k poslednému, poslednému prvku a to je nezamestnanosť mládeže, pre nás veľmi dôležitá. Som rád, fan, pán Fan Rope, že si sa zaoberali touto otázkou. Teraz vidíme, súhlasím aj s pánom Barosom a dúfam, že vy, že teraz vidíme, skutočne, skutočne haktické opatrenia. Zrazu po rokoch stúpania nezamestnanosti treba niečo robiť. Všetci e, chodia teraz do Španielska, do iných krajín a hovoríme, že vám pomôžeme. E, nemeckí ministri pomáhajú, nemecká vláda pomáha samozrejme. 5000 ľudí by malo mať nejaké preškolenie. Je to 5000 ľudí z takmer 3 miliónov veku pod 35 rokov, ktorí sú nezamestnaní. Nehovorím, nekritizujem to niečo, treba robiť, ale nemôže to byť na individuálnych vládach, ktorí zrazu objavujú svoje kresťanské srdce a mm, začne niekomu pomáhať. Musí to byť európska politika a predseda komisie má pravdu, keď tvrdí, že vidíme deklarácie, ale žiadne konkrétne kroky. Vrátanie rozpočtu 6, 6 miliárd pre všetky krajiny, alebo pre väčšinu krajín, na 7 rokov. Viete, čo to znamená? To je len kvapka v mori. E, kvapka, dôležitá možno pre niektorých z nich, ale to nezachráni Európu. A preto sme tak hlasovali o backloadingu v rozpočte. Nože, my potrebujeme hľadať ďalšie eurá, na to, aby sme dokázali podporiť záruku pre mládež aj v rokoch po, pretože e, nezamestnanosť mládeže nezmizne zrazu len v roku 2015-2016. My musíme ísť vpred. No a dnes e, tiež e, nemecký minister sa stretáva s, nemecký, so francúzským. Ja myslím, že aj naša premiérka v Španielsku. Samozrejme veľmi dobré zdvíhať informovanosť o rozsahu problému, ale potrebujeme reálnu európsku politiku. Vy ste rozhodli o záruke pre mládež e, po návrhu komisie, po našom návrhu. Vy ste pred rokom rozhodli o pakte pre rast. A čo sa potom stalo? Ja žiadam od vás, aby vy ste boli aktivnejší, aby ste žiadali od kolegov vo vládach, aby skutočne niečo robili. Pretože toto v Európe potrebujeme. A my ako poslanci pôjdeme do predvolebného boja môžeme mladým povedať, že niečo sme urobili pre vás, bojujeme proti nezamestnanosti mládeže, bojujeme za vaše šance v Európe. To bude veľký test pre nás, no ja dúfam, že sa nám podarí uspieť v tom zmysle, že mládeži a našim mladým konečne dáme zamestnanie a perspektívu. Ďakujem, Hannes. V mene Alde na 3 minúty pani Valeanu. Ďakujem pekne, predseda, vážený pán predseda Rompoj. Vaše závery vyvolávajú, vyvolávajú dojem, že rada realizuje a realizácia súčasnej politiky Európe zlyháva. Nie len, že ceny našich energií sú trikrát vyššie ako v USA, ale aj napriek politike boja proti klimatickým zmenám emisie stúpajú, tak ako naznačujú správy. Štúdie to sa musí zmeniť a naša politická skupina ALDE je presvedčená o tom, že jediným spôsobom, ako obratiť tento trend, je vytvorením jasnosti na trhu pre investorov. Pokiaľ nevedia, ako bude vyzerať budúci legislatívny rámec, budú, budú veľmi zdržanliví v investíciách do infraštruktúry a hľadanie alternatív pre fosílne paliva. Vy už dlho hovoríte, že obnoviteľné zdroje sú európskou mantrou. A dnes, keď hovoríte, keď ste prišli a hovoríte o plyne, o nových technológiách, tak eh, v podstate naznačujete, že chcete dať do politiky a však to musíte povedať jasnejšie, eh, nie len niečo naznačovať. Rada a zasadnutie rady, myslím, by bolo dobrou príležitosťou vytvoriť istotu, jasnosť pre trhy a investorov. Bohužiaľ, to sa nepodarilo a vaše rozhodnutia nemenia politiku v národných štátoch. Chcela by som zdôraziť tri veci. Poprvé, e, zdôraznili ste implementáciu tretieho energetického balíčka. Je to priorita, bohužiaľ. Úprimne povedané je to trochu neskoro, e, pretože tak ako povedal pán Baroso, to bolo e, to sú v vašom poslednom mandáte, Avšak sme tu dnes a stále to nie je implementované, ETS nefunguje a tak ďalej a tak ďalej. Takže to, že z toho robíte teraz prioritu, je síce pekné, ale musia potom nasledovať konkrétne kroky. Jednotný európsky energetický trh ešte stále nie je skutočnosťou. A to je kvôli tomu, že niektoré z veľkých štátov ešte úplne netransponovali balíček a myslím, že je na rade, aby vyviala tlak na členské štáty, ktoré ešte stále bránia rozvoju trhu. Po druhé, súhlasíme s vašimi závermi, že investície do novej infraštruktúry sú potrebné na to, aby sme zaručili energiu za priateľné ceny. Avšak vaše závery e, súvisia e, nejak s krokmi rady, s nástrojom pre Connecting Europe. Ja som spravodajkyňou pre tento nástroj a viem veľmi dobre, že poprvé z 9,1 miliardy, ktoré e, navrhuje e, komisia, rada to znížila na 5 miliard pre energetickú infraštruktúru, po druhé malo to 200 no, no, miliard zo súkromného sektora, 200 miliónov zo súkromného sektora, avšak teraz e, rada stanovuje stropy pre finančné nástroje, aj takový efekt, takže s takýmito obmedzenými prostriedkami nie je možné splniť priority vašich záverov, takže my vás vyzývame, aby ste prehodnotili e, svoje rozhodnutie o finančnej, o finančnej obálke, ktorá bude k dispozícii e, pre nástroj Connecting Europe. Vrátim sa k tej inkonzistentnosti e, medzi závermi rady a politikou rady. Vy ste dospeli k záverom, že energetická infraštruktúra Investície to nemusia byť zo súkromnej sféry. A v tomto bode máte podporu liberálov, avšak ak si myslíte, e, ak si myslíte, že financovanie e, musí, musia poskytnúť trhy, musíte podporiť tie nástroje, e, ktoré tie peniaze z trhov získajú. A my podporujeme podporu rady pre projektové bondy a využitie peňazí na tieto, na, tieto účely. Ďakujem. A teraz na 3 minúty má slovo pani Harms. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia na poslednom samite. Skutočne to bolo tak, že sa niečo pohlo v téme daní, daňových podvodov a my sme radi, že bankové tajomstvo sa podarilo zmeniť a tým, že e, budeme môcť brániť nelegálnym daňovým únikom, čo však vnímame veľmi kriticky, že rada aj naďalej, rade sa aj naďalej zatiaľ nepodarilo zriadiť opatrenia, ktoré by viedli k tomu, že veľké medzinárodné podniky sa nebudú vyhýbať tým daňovým povinnostiam v tých krajinách, kde majú veľké zisky. To je veľká otvorená kapitola a tento daňový dumping, ktorý je panuje v Európe, tento nemôže takto ďalej pokračovať. Mne nie je celkom jasné, pán Van Rompuy, čo ste vy mysleli, keď ste povedali, že lehota na otv- vyjasnenie všetkých otázok je v decembri tohto roka. Ja som to pochopila taká, že e, tie otvorené otázky budú opäť aktuálne. Deadline pre rozhodnutia som záver hrady nevidela. Mňa by v tejto súvislosti veľmi zaujímalo, aký je váš názor na to v rade, názor na to, čo bolo navrhnuté z výboru ECON, totiž ten prístup podľa individuálnych krajín, a ktorý na rade mal taký, takú priesnú odozvu, ako sa to môže robiť. Sharon Bowles navrhla, ECON navrhol, aby dve smernice, smernica transparentnosti a smernica o účtovníctve, sa mohlo niečo urobiť, keď Rada, Komisia a Parlament eh, by sa nejak inak dohodli. No a ďalšia téma, energetika. Vy ste hovorili o energetickej revolúcie, revolúcii. A podľa mňa, bohužiaľ mi ľúto, že musím byť opätovne taká neúprosná, podľa mňa sa tu koná aj kontrarevolúcia. Všetko rozumné, čo Andrej Spíbalks eh, v poslednej v poslednom legislatívnom období v energetických otázkach, budúcich, eh, budúcich eh, cieľoch eh, urobil s komisárom Dimasom. A to teraz komisia a rada spoločne ničia. Ja myslím, že je absurdné, keď hovoríme o subvenciách pre nové jadrové elektrárne 50 rokov po po 50 rokov opäť nový program pre marketing a uvádzanie na trh. A tiež myslím, že absolútnejšie, že čím lacnejší bude elektrický prúd, tým lepšie bude fungovať hospodárstvo. A tvrdiť, že brídlicový plyn by brídlicový plyn by krátkodobo mohol byť lacný, ale mám pocit, že Európska komisia sa spolu s radou zdáva vzdáva rozumnej energetickej politiky v prospech brilicového plynu a to ešte predtým, než sa začneme venovať veľkom obsahu tejto téme. No a posledná téma je najsmutnejšia a to sa týka rozhodnutia ministra zahraničných vecí. Podľa môjho názoru, alebo môj názor na Sýriu je e, pomerne temný. My sme o tom ešte na skupine nehovorili dostatočne, ale mám pocit, že ak teraz po auguste Veľká Británia a Anglicko ako dva stáli členovia, e, členovia Bezpečnostnej rady e, spolu s Ruskom e, budú súťažiť o zbrojenie v Sýrii, nuže, či chceme alebo nie, takto bude taká zástupná vojna v Sýrii. To mi veľmi pripomína niečo veľmi smutné a máme čas iba do, iba do augusta, keď skončí embargo, no aby sme sa vyhli tomuto scenáru, želám pani Eštenovej a zahraničným ministrom, aby začali konečne konať a nepripúšťali túto situáciu, ktorá tu pretrváva. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Harms. Niekedy ma kritizujú, keď predsedám, keď odoberám mikrofónu prostred vety. Ale problém s Nemčinou je, že vety sú také dlhé, sloveso príde na záver. A vy to potom samozrejme využívate a nemôžeme vás jednoducho prerušiť. A teraz na 3 minúty pán Kalanan mene konzervatívcov a európskych reformistov. Have our verbs at the end of the sentence, I hope you hoci nemáme sloveso na záver vety, budem sa snažiť rešpektovať pravidlá a dovolím vám prerušiť. E, e, dnes nedávne e, prieskumy v mojom volebnom okresku v Anglicku ukazujú, že najväčšou obavou ľudí je práve, práve vysoká cena energií. Neprekvapujú nás čísla. Od roku 2005 náklady za elektrínu sa v Japonsku zvýšili o percento, v Spojených štátoch o 5%, v EÚ 29%, v Spojenom kráľovstve 80%, e, 18%. E, ako hovorí pán Barroso, zmena sa blíži a četá na, na horizonte. E, sa ešte nečetá na horizonte, ale napriek tomu verím v zmeny diverzifikácia, investície, to možno poskytnúť flexibilnou e, legislatívou, aby e, sa e, rozpočty uberali týmito, k týmto cieľom. Nemožno mať však paušálne zákony, veď tieto ciele tieto ceny jednotlivé podniky zatvárajú tu v Európskej únii bez toho, že by sme mali možnosť ich nahradiť. Mnohá legislatíva v tejto veci sa rozhoduje po Eh, parlamente po, eh, po tom, čo vy ste odišli, vy odídete, pán, pán Rompoj odíde z úradu. Nemali by sme sa eh, podvoliť panike. V tlačovom stredisku rady väčšina novinárov chcela hovoriť len o rope. Nie surovej rope, ale, olivo, ale o oleji olivovom, inej forme A v tejto situácii komisia sa veľmi mýlila pretlačiť zákaz v tejto veci. Nie je to otázka života a smrti, ale určite je to symbolický úkaz mentality európskych inštitúcií, že si myslia, že ľudia, ľuďom nemožno dôverovať, že by, si, že by mohli rozmýšľať a rozhodovať za seba a rozhodovať sa, ako konzumovať olivový e, olej v reštauráciách. Dúfajme, že príslušný komisár sa v budúcnosti bude zamerať e, na to, čo ľudia naozaj potrebujú a nie na to, čo mu vnútili lobbysti. Minulý týždeň som už povedal, že spolupráca na boj proti daňovým e, podvodom by sa nemal, použi nemala použiť ako zámienka na harmonizáciu všetkých daní, pretože e, harmonizácia možno nie. V celom svete sme už teraz málo konkurencieschopní a to by nám situáciu ešte zhoršilo preto ma naplnilo obavami, keď som videl poznámky pána predsedu Šulca po zasadnutí rady, keď povedal, že máme v Európskej únii e, daňovú súťaž, čo nie je veľmi rozumné. Preto by mali byť minimálne štandardy. A myslím si, že komisár Šemeta e, pripravuje základný návrh Dúfam, že sa mýlil, dúfam, že toto je len zle, zle, zlé citovanie a dúfam, že pán predseda, nebudete sa snažiť podporiť harmonizáciu daní v takejto oblasti, aby sa e, krajinám ako Írsku odobrala konkurenčná výhoda, v ktorou sa dostali e, z recesie. Harmonizované dane podľa mňa by boli veľkou politickou chybou, takisto ekonomicky ak z krajiny chcú mať nekonkurujúce daňové e, sadzby, majú právo, ale nestiahnime dole e, všetkých e, na francúzskú úroveň, len aby prezident Holland mohol ukázať, že jeho politiky nie sú až také katastrofické. Teraz v mene EFD, pán Speroni na 2,5 minúty, nech sa páči. No, mal by hovoriť 2,5 minúty, hovorí pán predseda. Ďakujem, pán predseda. E, závery sa zdajú skôr ako návrhy, než ako skutočné rozhodnutia. Uvidíme, akým spôsobom sa konkrétne budú realizovať. To, čo naozaj chýba Únii, to je zapojenie občanov. Tým, že ľudová vôľa sa necháva bokom, len v predvolebnom boji sa využíva a to nemôže priniesť nič pozitívne. Nespokojnosť z EÚ s ich inštitúciami, so silovými bodmi, ako je euro, Schengen, táto nespokojnosť neustále narastá Niektorí to oceňujú, iní menej. Je to fakt. A nebude to ani výzvami, ani rozhodnutiami z hora, ktoré sú centralistické a byrokratické. Vďaka tomu sa nezíska nová dôvera k EÚ. Je potrebné, aby občania sa zúčastňovali viacej aktivít, aby videli tú odvahu, ktorá doteraz chýbala, aby sa nechápali ako podajní, ako pasívni občania, ale aby sa urobilo ľudové referendum, tak ako to robí Švajčiarsko, ktorá sa najlepšie alebo veľmi dobre dostáva z krízy, možno preto, že nie je v Únii, možno preto, že nemá euro, ale možno preto, že, nemá, že má nižšie zdaňovanie ako je v EÚ. Teda urobiť ľudové referendum fetišov Únii počnúc eurom. Aby sme mali buď konsenzus alebo odmietnutie tých, ktorí sú skutočnými nosičmi zvrchovanosti, nositeľmi zvrchovanosti, teda ľud. Severná liga, ako aj iné zložky politickej skupiny žiadajú, a toto je to, čo žiadajú občania EÚ, aby sa realizovala, robila skutočná demokracia. Gracias. Ďakujem, pán Speroni. V mene GUE na 2,5 minúty pani Cimer. Herr Barroso, Sie haben vorhin gesagt... Pán Barroso, vy ste povedali, že by bolo dôležité vedieť, či rozhodnutia, ktoré sa rozhodujú na trhu, idú správnym smerom. Očividne si myslíte, že tie rozhodnutia išli týmto smerom. Ja to chcem spochybniť, pretože tu vidím zmenu paradigiem počas zasadnutí rady, aj v rámci tých záverov to vidieť. Už v prvej vete v tých záveroch vidíme, že ide teraz vlastne o to všetky naše politické možnosti využiť na podporu konkurencieschopnosť a zamestnanosť a rast. E, to nie je náhodné e, vymenenie poradia. Viem, že poradia sú dôležité. Práve Tými, týmto paradigmám sa potom podriaduje rada. Vlastne sa tu strašne marginalizuje so, sociálne potreby spoločnosti, rastúce sociálne problémy, rastie, rastúce sociálne e, vymedzovanie, ekologické otázky, keď ide o celosvetovú konkurencieschopnosť. A rada vlastne bola pred výzvou tieto, toto ekologické ničenie ukončiť, ale Napríklad e, namiesto boja proti skutočnej energetickej chutobe sa tu ani v záveru, ani nikde inde nehovorí ani jediné slovo o tom, či ceny by sa mali stláčať pre veľký priemysel a či spotrebitelia budú naďalej tlačení. Minimálne 50 miliónov ľudí v Európe nemajú dostatok peňazí na e, energiu, na kúrenie a varenie. Práve táto, tejto výzve sa vyhýbate. To, čo tu práve predstavujete ako efektivita, energetická efektivita, zabezpečenie e, dodávkami, ide smerom, ktorá nechráni ľudí pred obavami toho, že to, čo potrebujú, e, sa spája s veľkou neistotou, ekologickým ničením. Otázka, ktorú by sme si mali položiť, by mala znieť, kto tu produkuje a E, za koľko a prečo a komu energiu. Od toho všetkého vyplýva i to, prečo e, e, Európska únia musí zasahovať do dane, ak chce udržať trvalú udržateľnú stratégiu. Myslím si, že toto sa všetko vymazalo, to orientácia ide teraz úplne opačným smerom. Pozrime sa na fracking a ďalšie otázky. Re, redukcia dopravy, regionálna produkcia a tým pádom aj zabezpečenie dodávok energiou pre ľudí. To by bola odpoveď. Tu by som si bola želala, tá by bola e, moderná, trvalo udržateľná. Takisto možno vidieť u otázky daní, e, daňových rajov, daňových únikov. Áno, je tu pohyb, to je dobré, ale vieme, že to nepostačuje. Ak chceme dúfať v to, že štáty, ktoré sa e, čo skoro z toho vzdialia, keď tretie krajiny sú k tomu ochotné, nebudú ochotné, ne, neposunieme sa. Ešte jedna vec musím e, povedať e, k, za nezamestnanosti mladých. Povedali ste, že tú nezamestnanosť mladých, os, že bojíte sa, že je oslabená v legislatíve. Áno, ale povedzte to kolegom v rade, ktorí tu rokujú. To je katastrofa, čo sa v tejto otázke deje. Tých, e, vieme všetci, že tých 6 miliard e, vôbec nestačí a že potrebujeme aspoň 21 miliard. Teraz vystúpi pán Van der Stöp v mene nezaradených a má dve minúty. A jeho vystúpením končí toto kolo rečníkov v mene politických skupín. Na dve minúty. Ďakujem. Hovorím v v mene nezaradených. Vážený pán predseda a predseda Európskej komisie, vy ako pán Šulc pred týždňom tu hovoríte o podpore občan, o tom, aká je podpora občanov pre európsky integračný proces. No štáto podpora nikdy nebola taká nízka ako teraz. Predseda parlamentu nevedel vysvetliť prečo. Ja to ale viem vysvetliť. Ľudia majú plné zuby týchto vecí otvorené všetky tie problémy, ktoré z, z, z východu prichádzajú celkovo Európska únia. Všetko to platí pre občanov na ulici. Príčiny sú celkom jasné. Pochádza to z toho, že e, e, euro oslabilo krajiny. Medzi časom sú tu 10 tisíce úradníkov, ktorí prišli do Bruselu a zahranič, minister zahraničných vecí e, Holandska sa e, nevráti tento týždeň z Bruselu. To všetko z, e, zvedie k tomu, že e, sa situácia zhoršuje. 2009-2010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 Konštatovalo sa, že 3000 e, európskych zamestnancov, e, funkcionárov zarába viacej ako holandský predseda vlády a to je množstvo ďalších otázok, ktoré by sme mohli položiť a týka sa to niekoľko tisícok takýchto e, zamestnancov EÚ. Ja si myslím, že by sme mali získať potrebné informácie. Dostali sme ich od Európskej komisie. Mohli by ste potvrdiť, že tieto informácie boli odovzdané e, ministrovi Timmermansovi. Európsky zamestnanci komisie, koľko zarábajú, e, ak zarábajú viacej ako 44 tisíc eur ročne a potom sú tam ešte rôzne príspevky a prídavky či platia tých 5,5 do fondu Solidarity a ak sa to týka desiatich tisícoch zamestnancov. A myslím, že tu by sa riešenie našlo veľmi rýchlo. Myslím si, že občania majú právo na odpovede v tejto oblasti. Ďakujem. A teraz dám slovo najprv predsedovi Európskej komisie a potom predsedovi Európskej rady a potom ešte bude kolo rečníkov v opačnom poradí. Ako prvý pán Barozo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Zodpoviem otázky, ktoré boli na programe témy, ktoré sme diskutovali na Európskej rade. Nebudem hovoriť o ostatných témach, hoci e, sú aj e, zaujímavé. Veľmi rád na ne zodpoviem písomne, ak sa obratíte na komisiu. Dnešné témy, menovite zdaňovanie, energetika. Na ne zareagujem veľmi e, stručne. Pokiaľ ide o, o body pani Harms a pani Cimer, nesúhlasím, že by sa zmenila paradigma. Nesúhlasím, že e, že sa vzdávame záväzkov k trvalej udržateľnosti. Čo sa naozaj deje, že určite tie dôležité zmeny e, sa udiali. Musíme ich e, zvážiť pri politických výberoch dneška. A diskusie na Európskej rade boli práve o tomto. Energetická mapa dnes nie je tá istá ako pred 5 či 7 rokmi. Európska komisia e, stojí e, za všetkým, si stojí za všetkým, čo navrhla ku klimatickej a energetickej politike. A nemali by sme podľa mňa sa vzdať vodcovskej globálnej úlohy pri, v tomto boji. Súčasne musíme však vnímať, aké sú nové prekážky medzinárodnej konkurencieschopnosti, celkové e, vyčerpávanie celosvetových zdrojov, e, hlavne boom v oblasti bridlicového plynu v Spojených štátoch, to všetko má veľký dopad na ceny i v Európskej únie energii. Súčasne tu v Európe tu máme nižšie e, investičné úrovne kvôli týmto cenám. Takisto nehoda v Fukushime mala veľký dopad na určité členské krajinami. Určite mala dopad na kroky, ktoré príjmajú niektoré krajiny. V neposlednej miere vnímame, že ešte stále nedovršený spoločný európsky trh brzdí našu konkurencieschopnosť. To sú veľké výzvy a to by mohlo viesť k fragmentácii a nie e, integrácii. Takže tieto výzvy sú obrovské a dopadajú na e, Európsku radu, kde som mal v týchto diskusiách prezentáciu. Môžeme tu urobiť mnohé na európskej úrovni. Dovršiť energetické trhy, vytvoriť inteligentné infraštruktúry, zvýšiť inf- infraštruktúru. A tiež podporujem tú myšlienku, že mali by sme energetickú e revolúciu energetickej účinnosti v Európskej únie ako odpoveď na americký boom bridlicového plynu. Mali by sme investovať do obnoviteľných energií a tiež hovoriť jedným hlasom na medzinárodnej úrovni. Toto sú návrhy, ktoré sme predložili. Vítam skutočnosť, že Európska rada dosiahla e, kľúčovú úlohu e, pre klimatické politiky aby sa umožnili energetické investície. A zámerom Európskej rady, rady je preskúmať e, veci na základe blížiaceho sa návrhu komisie v týchto otázkach. Európsky parlament a jeho príspevky sú tiež veľmi vítané. Takže diskutujeme, a toto je veľmi dôležitá otázka, diskutujeme to, čo by mohla byť politika pre Európu po roku 2020 a keď sme tieto otázky diskutovali s predstaviteľmi priemyslu, v podstate si žiadajú predpovedateľnosť pre investície. Je dôležité vnímať, ako môžeme všetky tieto ciele e, e, spojiť tú účinnosť, konkurencieschopnosť a bezpečnosť. Ešte niektoré nedorozumenia. Členské krajiny sú zodpovedné za základné rozhodnutia, a energetický mix, e, takisto produkciu bridlicového e, plynu. Tieto výmožnosti zostávajú. Súčasne si myslíme, že členské krajiny musia zabezpečiť, že takéto aktivity e, sú v súlade s požiadavkami právnymi, tak, takisto týkajúcimi sa ľudského zdravia, dôležité pre prevádzkovateľov zabezpečiť predpovedateľné podmienky, ale tiež všeobecnej verejnosti zabezpečiť dobre záruky. Potrebujeme rovnaké podmienky. Tu komisia e, pripravuje rámec, ktorý umožní jasné pravidlá pre e, ťažbu brudicového plynu. Ku koncu tohto roka všetky opcie sa pozorne preverujú a to je súčasť tohto postupu konzultáciách s, s účastníkmi, vrátane členských krajín občianskej spoločnosti. Toľko, toľko k tejto oblasti. Takže paradigma sa nezmenila. Taká bola moja interpretácia záverov Európskej rady a tiež duch, v ktorom sme diskutovali v týchto diskusiách. Avšak je pravdou, že väčší dôraz sme kládli na otázku konkurencieschopnosti ale ja nevidím e, dôraz na tlak, e, ktorý posiťujeme v oblasti konkurencie schopnosti, že by bol proti našim záväzkom, e, pokiaľ ide o trvalú udržateľnosť. V skutočnosti musíme pracovať na nových údajoch týkajúcich sa tlaku, ktorý prichádza z meniacich sa svetových podmienok. Pokiaľ ide o zdaňovanie, len všeobecné komentáre pretože väčšinu už povedal pán predseda. E, k tomu, čo povedal Paul Rangel, pokiaľ ide o e, rovnaké podmienky, nenavrhoval, ak som to dobre pochopil, uniformizáciu daňového systému. To ani nie je možné a pravdepodobne ani nie je to želané. môžeme mať konkurencieschopnú Európu s rôznymi daňovými systémy, ale ak chceme bojovať proti e, únikom, musíme mať koordináciu na európskej úrovni a musíme sa spostaviť agresívnemu daňovému plánovaniu. Musíme mať určitú rovnováhu, viac koherentnosti, ale vyhnúť sa uniformizácii, ktorá by mohla e, zaviesť problémy, pokiaľ ide o naše konkurencieschopnosť. A obavy, ktoré tu vy, e, ste vyjadrili, pokiaľ ide o najchudobnejšie oblasti, zraniteľné, už to berieme do úvahy. V našich, v našich e, usmerneniach, kde je nová revízia tých e, pomoci pre štáty, sú tu pozitívne, formy pozitívnej diskriminácie, takisto fiskálne stimuly pre najzraniteľnejšie krajiny, a určite to bude potvrdené v tejto novej revízii a je to tiež otázka rovnosti a spravodlivosti. Chcem tiež zdôrazniť body, ktoré tu nadniesol pán predseda Van Rompuy. Mnohí z vás, pokiaľ ide o zamestnanosť mladých, buďme tu úprimní v týchto diskusiách. Vidíme tu naozaj určité rozširovanie iniciatív v tejto veci a tieto iniciatívy naozaj vítam. Je dobré že hlavné mesta krajín, ktoré e, pôvodne neboli také nadšené, e, teraz sa e, politicky zavezujú, poskytujú svoju skúsenosti. V Nemecku sú napríklad veľké skúsenosti, pokiaľ ide o aktívne pracovné politiky, pokiaľ ide o zjednotenie Nemecka. Takže naozaj blahoželám všetkým tým hlavným mestám, ktoré aktívne sú zabezpečiť, pokiaľ ide o medzivládnu spoluprácu, aby sme pomohli krajinám, ktoré potrebujú viac pomoci. To by nemalo byť na úkor európskych záväzkov a prístupov komunitárnych. To je dôležitý bod. Tak uvediem vám príklad. Jeden príklad. V roku 2011 Európska komisia navrhla v nariadení o ESF záruku založenú na e SF smerom k vytvoreniu kompletného nástroju, nástroja ako páky. To rada zamietla kvôli pozícii štyroch členských krajín Nemecka, Dánska, Švedska a Spojeného kráľovstva. Zamietli to. Teraz prichádza myšlienka tzv. Nový, nová dohoda, veľmi podobná. Je tu myšlienka záruk cez európske nástroje. V poriadku. Ale nedohodli sme už predtým toto? To, na tom treba trvať, pretože budem veľmi úprimný. Nové iniciatívy, keď nie je tu implementácia starých iniciatív, to nie je vieryhodné. O tom treba hovoriť. Takže Európska komisia bude trvať na implementácii rozhodnutí, ktoré už boli prijaté, ako napríklad záruka mladých, veľmi rýchlo prijatá. Takisto komisia e, predložila návrh s cieľom pod, a podporený bol i parlamento. Takže implementujme to, čo sme prijali. Buďme tu vážni, e, berme to vážne. Veľmi často spríjmame rozhodnutia, ale potom implementácia, tá priepas je tu veľká a občania nevidia uvedenie týchto rozhodnutí do života. Na najvyššej úrovne sa príjmu, ale do ich denných životov sa nedostávajú. Podľa mňa rada volá pokrokom, ten pozitívny duch tu existuje a teraz tento konsenzus treba pripraviť pred júnovou radou, ktorá príjme veľmi dôležité rozhodnutia pre naše, náš program pre rast a zamestnanosť. Ďakujem za pozornosť. Teraz pán Van Rompuy, predseda Európskej rady, aby zareagoval na vystúpenia politických skupín. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, vážení kolegovia. Do programu sme dali dve témy dane a energetika, kde národné kompetencie sú ešte veľmi dôležité pre energetiku teda ten energetický mix, to je v národnej kompetencii. V oblasti daní je pravidlo, že vo väčšine prípadov, ak nie vo všetkých, že sa musí jednomyselne hlasovať. Takže e, sme istým spôsobom, e, máme problémy, keď hovoríme o týchto témach, pretože väčšina kompetencií ostáva na národnej úrovni ale zároveň sme si plne vedomi toho, že nemôžeme vyriešiť problémy daňových únikov a podvodov, nemôžeme vyriešiť rozdiely medzi členskými štátmi v oblasti energetiky, v cenách, len na národnej úrovni. Takže máme Uvedomujeme si, že európska úroveň je dôležitá v tejto oblasti, ale zároveň je tu e, ten handicap, že to uchovávame na národnej úrovni. To je tá prvá vec. Po druhé, napriek tomu, že mnohí z vás ste nástojili na tom, že je potrebné konať viacej na európskej úrovni, treba si uvedomiť, a ja viem, že vy si to uvedomujete, ešte aj pred finančnou krízou bolo veľa rozdielných no, názorov aj rozdielov medzi členskými štátmi. Hovorím o daňových podvodoch a únikoch. Keď sa pozrieme na čísla o rozsahu paralelného trhu tej ponorenej čiernej ekonomiky, to je skutočne e, veľmi odlišné štát od štátu. A Ehm, môžeme to atakovať na európskej úrovni, ale to samozrejme nebráni tomu, aby sa aj na národnej úrovni prijali oveľa dôležitejšie, hĺbšie opatrenia s výsledkami pre niektoré krajiny môžu byť skutočne spektakulárne. Zároveň sme si vedomi významu tej európskej úrovne, E, o to skôr e, si musíme uvedomiť, aké dôležité sú tieto opatrenia aj na národnej úrovni. Pokiaľ ide o nezamestnanosť mladých, už pred finančnou krízou existovali veľké rozdiely v miere nezamestnanosti mladých. Aj tu národné aktivity e, môžu priniesť ovocie. Treba nástrojiť viacej na tom, aby sa konalo na národnej úrovni Znovu tu nechcem dávať nejaký pocit že na európskej úrovni sa nedá veľa urobiť, ale znovu opakujem nástojem, že potrebujeme pôsobenie na viacerých úrovniach. Tretia poznámka. Som spokojný, že sa tu hovorilo o daňových podvodoch, únikoch a o daňových rajoch. A niektorí z vás o tom hovoríte veľmi dlho, aj niekoľko rokov ale konštatujem, že odkedy je to na programe Európskej rady, tak diskusia sa oživila, je tam vyšší stupeň, vyššia intenzita tejto diskusie. A to bol aj cieľ toho, že sa tento bod dal do programu. To podnietilo ministrov financí, aby prišli s viacej iniciatívami, a podnetilo to aj šéfov vlád a štátov, aby prijímali rozhodnutia a tie sa aj prijali. Pred niekoľkými mesiacmi kto by bol povedal, že Európska komisia už v júnii predloží smernicu o automatickej výmene informácií, ktoré pokrýva e, celkové príjmy Takéto iniciatívy boli už pokiaľ ide o úspory a tak ďalej, ale týka sa o celú sériu príjmov. To je naozaj e, niečo nové. Takže tá hĺbka tohto návrhu Európskej rady je skutočne veľká a samozrejme je to aj vďaka iniciatíve piatich ministrov Ale samozrejme táto iniciatíva nie je zablokovaná na úrovni len niekoľkých krajín, ale je potrebné, aby to bola celoeurópska iniciatíva, iniciatíva 27 či 28 a pôjdeme ďalej. A komisia už v júni predlží tento návrh. Konečne máme mandát na rokovanie so Švajčarskom a ďalšími krajinami. Konečne máme ten mandát po rokoch a rokoch diskusí. Ale tiež sme povedali v bode B odseku 10 v záveroch citujem Vzhľadom na minulosť a vzhľadom na konsenzus o rámci aplikácie smernice o e, zdaňovania úspor, rada žiadala, aby sa, prijanie, aby sa prijala táto smernica do konca tohto roka. Takže je tam prepojenie, ale rada môže ísť v vpred a pokračovať ďalej, pokiaľ ide o revidovanú smernicu zdaňovania príjmov, aby sme mali závery do konca roka. Ocek B sa diskutoval veľmi presne a hovorí to, čo chce povedať, ale ide ešte oveľa ďalej, než mnohí podozrievajú či tušia. Ale aj v tomto bode sme veľa rokov boli zablokované a nakoniec sa nám to predsa len podarilo presadiť. Niektorí z vás hovorili o návrhu zmeniť smernicu o uvoreňovaní nefinančných informácií a informácií súvisiacich s diverzitou veľkých spoločností a firiem. A to urobíme preto, aby sme mali reporting krajinu po krajine pre veľké, na, na veľké spoločnosti a firmy prípade bank mnohí z vás vedia, že už sme ešte ďalej. Vďaka smernici CR, CRD 4, CR2 sme išli ďalej v transparentnosti Tu sa hovorí o smernici k sektoru nefinančného a o diverzite, ale zároveň som skonštatoval, že v trialógu sa dosiahla dohada, dohoda k inej smernici e, Transparency Accountability. A táto smernica sa cituje aj v záveroch. Ak spoluzákonodorcovia nájdu pozmeňovacie návrhy, tak a bude viacej transparentnosti, tak nič neveraní tomu, aby sa dosiahla dohoda v rade. Daňové raje, budem citovať vyhlásenie britského predsedu vlády pred niekoľkými týždňami povedal, že je potrebná väčšia transparentnosť bankových e, daní v rôznych teritoriách daňových rajoch, kde je potrebná väčšia transparentnosť a pokiaľ ide aj o jurisdikciu, to je veľmi dôležitý krok dobrým smerom. Vo všetkých týchto oblastiach sa nám podarilo urobiť pokrok, ale skutočne hĺbkový zásah a upresňujem napríklad tá automatická výmena informácií o všetkých príjmoch. Ja si myslím, že to je skutočná revolúcia boja proti e, daňovým podvodom a únikom na európskej úrovni. Ale to všetko musíme zrealizovať, e, ale zároveň nemôžeme rozhodovať aj realizovať. E, je nám trochu času Samozrejme, ja dúfam, že nás budete kontrolovať a očakávam, že nás budete kontrolovať a pravidelne budeme informovať o dosiahnutom pokroku, to hovorí bod 11. Rada bude informovať o pokroku e, vo všetkých bodoch do konca roka 2013 a to pravidelne budeme vyhodnocovať e, realizáciu našich vlastných záverov. Predseda Európskej komisie obsialo, hovorilo o energetike, nebudem ja zachádzať do detajlov, len by som dodal, niektorí hovoria, že Connecting Europe Facility, že to je príliš veľa peňazí, to, že to nie je veľa, že to 5 miliard, že by to mohlo byť viac. Samozrejme, že by mohlo byť viacej peňazí, 6 miliard naplánované na boj proti nezamestnanosti mladých, že to je veľmi málo. No dobre, tak ale schválme najprv európsky rozpočet. Nehovorím, od koho to závisí. Hovorím my, my, my musíme sa dohodnúť na viacročnom finančnom rámci a minimálne budeme mať tých 5 miliard pre tú Connecting Europe Facility a budeme mať tých 6 miliard pre nezamestnanosť mladých. Keď nie, tak nebudeme mať nič. Takže urobíme všetko preto, aby sme mali schválený európsky rozpočet na obdobie 2014-2020 nezamestnanosť mladých. Ja sa teším tým novým iniciatívam. Už sme na tom pracovali na Európskej rade, ale nedostatočne, pretože sme sa sústredili na iné úlohy, v ktorých sme skutočne dosiahli úspech, dôstojný úspech. Nikto už nehovorí o konci eurozóny alebo eura. A teraz ale musíme viacej pracovať, aby sme bojovali proti hospodárskej kríze a proti nezamestnanosti mladých. A v júni urobíme e, akési e, sumár alebo rezume toho, čo môžeme urobiť na európskej a národnej úrovni viacero členských štátov a vlád ohlasilo svoje iniciatívy a to, čo môžu urobiť aj sociálni partneri, lebo aj tam je určitá zodpovednosť. My sme hrdí na náš systém sociálneho zmierenia, ale v čase krízy systém sociálnych partnerov musí byť produktívny. A ja očakávam aj ich príspevok. Takže ide o všeobecnú mobilizáciu na všetkých úrovniach, všetkých aktérov v boji proti nezamestnanosti mladých a ja dúfam, že v júni vás budeme môcť informovať o záveroch Európskej rady a budeme ma môcť preukázať nielen politickú vôľu, ale ukázať aj veľmi konkrétne hmatateľné výsledky v boji proti nezamestnanosti mladých. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán predseda. A teraz finálne kolo rečníkov ako prvý. Budete mať veľmi málo času, len jednu minútu. Poprosím vás, obmedzte sa v rečníckom čase. Ak tu ostanú ešte pani Barozo a pán Rampoy, lebo ja ak tu ostanem sám, tak to nebude veľmi zábavné. No, tak pán Fander, stop má jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Nie som prekvapený, že pán Barozo odmieta odpovedať na moju otázku. To je normálne, keď sa mu otázka nepáči. Ale pre mňa je to nepriateľné. Pozícia európskych zamestnancov alebo zamestnancov v európskych e, inštitúciách by sa mala vyhodnotiť prečo nevysvetlíte, e, ako je to možné, že niektorí európsky zamestnanci alebo euro, zamestnanci štátnych európskych inštitúcií zarábajú viacej ako náš predseda vlády. Ja som vám písomne položil otázku a vy ste neodpovedali. Vy máte strach z ľudí, z občanov, ktorých sa vás konkrétne takto pýtajú bojíte sa vašich priateľov, obávate sa transparentnosti, ale transparentnosť je predsa tabulou skutočnej demokracie, reálnej demokracie, tak ako by to malo byť v Európe. Ďakujem. Ďakujem. Pani Cimer, minúta. Ďakujem veľmi pekne. A keď sú to rôzne názory, no tak si treba, treba vážiť slova. Ja som tiež proti veci. Ja sú, nesúhlasím s vašim hodnotením zmeny paradigmy. Ja ako obyvateľka NDR som sa naučil, že treba čítať medzi riadkami a že isté pojmy e, a ich význam vyplýva z celkového kontextu. A keď hovoríme o úsporách, tak sa nehovorí o úsporách pre spoločnosť. No a je, že tá energetická zmena, ktorá sa neustále odstáva, že treba zrealizovať, ale neustále sa hovorí o schopnosti Takže cieľ aj skupiny ľudí, ktorí sa oslovujú, tie sa nedosiahnu. To je pre mňa rozhodujúce. A ešte pol vety k nezamestnanosti mládeže. Aj keby to bolo tak, že členské štáty mali prísť vlastnými iniciatívami, myslím, že je dôležité, aby rada a inštitúcie EÚ dodržali slub, že sú za záruku pre mládež. A to znamená, tie peniaze, ktoré boli prislúbené, minimálne tie, by konkrétne mali byť eh, poskytnuté k dispozícii. Malo by sa to nejak obchodovať s tým, no, pretože z toho nevyplynie nič pozitívne. Ďakujem na jednu minútu teraz. Pán Vlosovič. Pán Vlosovič, Vlosovič. Ďakujem veľmi pekne. No, na Európskej rade sa hovorilo o energii a zdôraznilo sa, že schopnosť a zniženie zamestnanosti je dôležité. Vy ste hovorili o tom, že energie mali byť lacnejšie ako v USA, alebo v Koreji, alebo ešte neviem kde. Radikálna politika EÚ na znižovanie je prekažkou rozvoja. My tvrdíme, že európska politika by mala zaručiť dodávky energii za nízke ceny pre domácnosti. Avšak závery rady hovoria, že politika boja proti klimatickým zmenám je dôležitejšia ako hospodárska politika v Európe a to bude viesť k tomu, že Európa a jej konkurencieschopnosť bude klesať a naše domácnosti budú čoraz zadlženejšie. Dúfam, že to sa nestane. Ďakujem. Výhoda tejto sály v porovnaní s plénom. Tlmočníci nemajú tu na tú možnosť SOS a nikto ma tu teda nikto mi neukazuje, že či hovoria rýchlo. Teraz pán Kalanán. Ďakujem, predseda. Najskôr by som chcel povedať k energetike, že dúfam, že pani Zimmer a Harms pravdu a že, že zmenila sa paradigma našej energetickej politiky, pretože podľa môjho názoru by bolo nemožné e, obnoviť hospodárstvo pri dvojnásobných cenách energie ako e, v iných častiach sveta, ak samozrejme sa nevlátime do jaskyň. No a čo sa týka daní, takže ak chceme spôsobiť pokles európskej hospodárstva, mali sme harmonizovať dane, ak chceme byť konkurencieschopní, tak len konkurencia hospodárskej súťaže jedinou cestou. Tie časti, tie časti sveta, ktoré sú najúspešnejšie, tie, ktoré majú najnižšie dane, priame daňové zaťaženie. Takže musíme sa pozerať na praktický spôsob, ako oživiť hospodárstvo a nie len ako zmotňovať naše ambície. Potrebujeme nízke dane a udržateľné, udržateľnú obnovu. Ďakujem, pán Kalanan. A teraz na jednu minútu pani Rebeka Harms. Äh, no, ja som teraz äh, zastupkynia Elných Novša, potom poviem jednu vec. Ja by som mala rada prehľad o aktuálnych cenách priemyselný elektrický prúd, ktorý každý podnik, ktorý krachuje, ukazuje, aké máme ceny energii. Pre priemysel máme toľko výnimiek, každé certifikáty sme rozdali zadarmo, vyslovene sa topia v certifikátoch a za, zaistili sme, aby ETS nefungovalo. Takže, takže v čom spočíva to utrpenie energeticky náročných a priemyselných odvetví našej kvôli našej politike na ochranu životného prostredia. No a toto tu komisia organizuje ukončenie politiky proti boja proti klimatickým zmenám pod vedením Oettingera. To je podľa mňa škandál, pretože 10 práce sa tu háču do koša, ale ja vás žiadam o transparentnosť, o cenách energii pre priemysel a potom môžeme diskutovať o, na inom základe. Ďakujem, Rebeka. Teraz na minúty pani Sharon Bowles. Thank you. Ďakujem. Vážený pán predseda Fan Rompuy, tak ako ste povedali, parlament upozornil na a upozorňuje na daňové úniky podvody od roku 2008 od mojej správy a od roku 2009 zdaňovania úspor a napriek tomuto, napriek ambicióznym vyjadreniam G20 v roku 2009 na Pittsburghom samite. Nič sa nestalo v EU. Väčšina je USA. Vedka dostávajú členské štáty informáciu US po zákone Frank Data. Sme súhlasili s individuálnymi národnými správami pre ťažobný priemysel. Viem, ako, ako povedať CRD4 Avšak nevieme vôbec, čo sa deje v Európe s tým, ako sú zdaňované príjmy. Takže prísľub e, výkaznice po jednotlivých krajinách vítaná a je škoda, že to prichádza v momente, e, keď sa dohodli príslušné e, smernice a to v fáze európskeho, európskeho odporu vlády že približne 1 trilión eur je v hre a veľké spoločnosti platia veľmi malé dane v EÚ aj napriek vysokým ziskom je na čase zistiť, čo sa deje. Ak veľké podniky neplatia dane, tak je to nekalá súťaž proti lokálnym podnikom, ktoré platia dane. Bola tu analýza toho, ako to brzdí rozvoj európskych malých podnikov. Argument, že sa dá tolerovať kvôli daň z príjmov a pracovné miesta je zlý. Je to podvod na európskom raste. Vieme, že rozvojové krajiny zneužívané a teraz e, možno si môžeme uvedomiť, že to zneužíva každá krajina a každý daňový poplatník. Komisár Barnier povedal, že chce urobiť rýchlo niečo stabilné, udržateľné. No a ja dúfam, že nebude to nejaká zdržiavacia taktika, alebo nebudete žiadať ústupky od parlamentu, pretože to nie je jednomyselnosť, je to kolegislatíva. Je škoda, že nemôžeme zmeniť smernicu o transparentnosti a účtovníctve. Takže my musíme tam dať kapitolu o finančnom výkazníctve ale nemilte sa, musí to byť finančné výkazníctvo, je to smernici o účtovnice a transparentnosti a musí to byť právne eh, vynutiteľné a práve počas tohto mandátu, pretože inak to bude len falošný sľub. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Bolus. A teraz na 3,5 minúty pani Kleva Kekuš. Za väčšinu európskych državljank a državljanov je plačovanie dávkov relatívne pre väčšinu európskych občanov je platenie daní pomerne jednoduché. Tak sa, teda daň sa stiahuje pri každom nákupe a na konci účtovného roka treba vyplniť účtovné či daňové priznanie pre väčšina, väčšinu občanov. Toto je všetko, ale pre dve kategórie subjektov je ten príbeh iný. Tí najbohatší a nadnárodné koncerny. Európa prichádza o peniaze a umožňuje, aby sa zneužívali pravidlá. No a taktika daňových únikov vedie stratám triliónov eur mesačne, e, ročne a to je viac ako členské štáty používajú na, na 7-ročný viacročný rámec, finančný rámec. Hovorili sme tom na plenárnom zasadnutí minulý týždeň, hovorili sme o mojej správe o daňových únikoch a daňových podvodoch. Vypracovali sme tri návrhy, pán Baroso. Ja by som vás chcel požiadať, aby ste si skutočne prečítali. Máme jasné opatrenia, opatrenia, ktoré boli predložené, ako riešiť tento problém. My nepotrebujeme právne nezáväzné odporúčania plány, potrebujeme konkrétnu harmonizovanú stratégiu, s veľmi, jedným veľmi dôležitým cieľom, ktorý ste vo svojich záveroch nespomenuli. E, my musíme prekonať e, daňové rozdiely alebo znižiť daňové rozdiely v roku 2020. Takže čo môžeme od komisie očakávať v nadchádzajúcich týždňoch, mesiacoch a do konca roka? Vy, rada, nie je taká ambiciozná ako komisia, no a komisia je, nie je taká ambiciozná ako parlament lídry už ukázali, že oni nevedia pretaviť slova do praxe. Tak mňa by zaujímalo, či môžeme očakávať nejaký krok vpred. No a koncom minulého roka prístup komisie bol veľmi pragmatický. Komisia nešla úplne dosť ďaleko, ale parlament áno, takže mňa by zaujímalo, či komisia zamýšľa zaoberať sa našimi návrhmi do hĺbky a či môžeme očakávať od vás viac a nie len čisto technický akčný plán po dlhých rokoch, keď sa nehovorilo nič o daňovej politike. Je dobré, že sa o tom teraz hovorí. Ale závery, ktoré boli sprístupnené, nehovorili nič o blokovaní legislatívy o podvodoch napríklad. Ja myslím, že najdôležitejší záver minulý z minulého roka je podvod na DPH. Trvalo vám mesiac, keď ste o tom hovorili. My sme sa tým zaoberali veľmi dlho. A ja som bola veľmi prekvapená a zaujímavé, či si to budete myslieť. No a smernica o daní, zdaňovaní úspor, ak by sa na to podalo presieť do konca roka, bolo by to nádherné. Pán Van Rompuy, prečo ste nechceli spraviť krok vpred v boji proti daňovým rajom minulý týždeň? My sme vypracovali definíciu, hovorili sme tiež o čierno zozname daňových rajov, ale vo vašich záveroch sa nenachádza vôbec nič. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz na 4 minúty pani Sartori. Ďakujem, pán predseda. Aj EPP prijalo s veľkým uspokojením závery Európskej rady v oblasti energetiky, pretože sú tam veľmi zaujímavé politické ponuky a návrhy. Mali by sme byť ambiciozni pri definovaní našich tematických cieľov, ale musíme tiež vyhodnotiť kom, kompatibilitu a konkurencieschopnosť našich cien v týchto prepriemysel a zabezpečiť energetickú bezpečnosť dodávok v Európe. Neustále musíme brať do úvahy vysoké ceny energii aj v budúcnosti a len veľmi ťažko prinies, dostane sa na úroveň ako v USA alebo iných. Uvidíme, čo môžeme urobiť my a čo najviac znížiť tento rozdiel v cenách, pretože tento rozdiel môže ohroziť našu priemyselnú konkurencieschopnosť. Inak je tu riziko, že stratíme v oblasti konkurencieschopnosti obrovských eh, priemyselných sektorov, ale aj MSP musíme zrealizovať náš vnútorný energetický trh, investovať do energetických infraštruktúr. Tieto sú potrebné pre budúcnosť Európy. Sú to také výzvy, ako je e, pre rozšírenie, pre vnútorné aj externé infraštruktúry ale závery nás úplne neuspokojujú so všetkými bodmi, ale očakávame, že nám dajú k dispozícii také financie, aby sme mohli zrealizovať eh, také projekty za pomoci EIB a aby tá infraštruktúra sa mohla zrealizovať. Európa sama nemôže zmeniť klimatickú situáciu na celosvetovej úrovni, ale v roku 2012 sme boli zodpovední za 11 globálnych emisí CO2, zatiaľ čo e, v iných krajinách narastajú tieto emisie, pretože oni oveľa menej venujú pozornosť tejto problematike. Mali by sme uchovať leadership v klimatickej politike, ale mali by sme byť vedomí, že musíme uchovať pri živote aj náš priemysel a pracovné miesta pre našich pracujúcich. V tomto kontexte príjmame s uspokojením, že sa diskutovalo hoci len stručne o energetických a klimatických politikách, hlavne o programe Horizon 2030 a že Európska rada vyzvala prísť s konkrétnejšími návrhmi v oblasti energetiky a klímy pred budúcou jarnou radou. Chceli by sme ale zdôrazniť, že finálne rozhodnutie sa musí urobiť po, po rokovaní e, v, o 2015. Energetické politiky musia prispieť k tomu, aby sme znížili našu závislosť od fosílnych palív a majú dať príležitosť európskym firmám rozvíjať udržateľné nové energetické zdroje, ktoré budú účinné Zároveň musia umožniť vytváranie pracovných miest, aby sme boli menej závislí od odvozu energií a aby sme prispeli e, k boju proti klimatickým zmenám. Musíme odstrániť e, tie slabé miesta súčasných nástrojov. Musíme rozvíjať integrovanejší ekonomický európsky mechanizmus, aby sme boli na celosvetovej úrovni konkurencie schopnejší. Pokiaľ ide o diverzifikáciu energetických zdrojov, o autochtónnych zdrojoch a o rovnakých príležitostiach, otázka energetického mixu je v kompetencii členských štátov, ale pripomíname, že členské štáty by nemali byť nútené ani obmedzované pri využívaní určitých druhov energetických zdrojov, keď ich e, zmena e, môže mať environmentálne dopady. Ten rozvoj e, smerom k roku 2050 je, bude potrebné rozvíjať všetky druhy technológií, aby sme dosiahli ten ambiciózny cieľ nízkouhlíkovej spoločnosti. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem všetkých prítomných, ktorí tu boli až doteraz s nami, samozrejme aj pánovi predsedovi Európskej komisie a Európskej rady, pánovi Barozovi a pánovi Fan Rompojovi za ich srdečnosť a úprimnosť vo vyjadreniach a obom by som pripomenul jedno príslovie. Skromnosť je veľmi dôležitá vlastnosť, ale samo lúbosť môže byť veľmi veľká chyba a túto chybu si v EÚ nemôžeme dovoliť. Ďakujem za to, že ste boli medzi nami a všetci budeme spolu vykračovať po spoločnej ťažkej ceste.